Pokiaľ ide o úrad podpredsedu Európskeho parlamentu, tým, že kolega Oli Rehn odstúpil, miesto sa uvoľnil v zmysle článku 15 rokovacieho poriadku. Následovní kandidáti boli navrhnutí za EFDD pán Fabio Massimo Castaldo, skupina ALDE, pani Anneli Jetinmeky. Hlasovanie sa uskutoční zajtra, voľba sa uskutoční zajtra 20. mája o 12.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 Tisztelt képviselőtársaim, folytatjuk a munkát. Kolegyne, kolegovia, pokračujeme v našej práci. A najprv začnem teda oznámením. Bola tu istá námietka, pokiaľ ide o uznesenie výboru AGRI, to znamená, že prebolo 24 hodín